záverom povedať, že opäť vítam túto včasnú iniciatívu, ktorá prichádza v ten pravý čas. Ďakujeme, pani Dana Maky. Tým končí naša diskusia a e, stretneme sa zajtra na obed. A teraz sa dostávame k správe pána Chalavakosa obmedzenie rybolovu v územných, v vodách v územnom more, a Čiernom mori riešenie konfliktov. A Slovo dostáva pán spravodajca na 4 minúty. Pán Salavrakos, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani komisárka, milí kolegovia. Pre všetkým som sa chcel podekovať tieňovým spravodajcom aj všetkým kolegom, ktorí pracovali na tejto správe. Vďaka našej dobrej spolupráci sa nám podarilo prijať text jednohlasne vo výbore pre rybolov. Veľká časť Trozemného mora e, je momentálne mimo e, teritoriálnych vod vod členských štátov a e, teda e, zdroje e, a námorné prostredie sú teda málo chránené. Popísal som tento problém, popísal som situáciu. E, a navrhujem e, také hlavné usmernenia pre riešenie konfliktov, ktoré súvisia e, s riadením pobreží. Vysvetľujem, že v podstate tu vychádzame z legislatívy členských štátov, z vnútroštátnej legislatívy a predovšetkým z dohovorov e, OSN stredozem, eh, stredozemných, eh, krajín stredozemného mora iba tri štáty nepodpísali túto dohodu. Izrael, Sýria a Turecko. Ako som už uviedol predtým, tento dohovor Organizácie spojených národov o morskom práve je súčasťou medzinárodného práva pre spravovanie eh, teritoriálnych vôd a E, e, a sú to prostriedky diplomácie e, na riešenie sporov pre všetkých krajín, ktoré podpísali tento dohovor. Sú to skoro všetky krajiny Európskej únie. Riadenie zdrojov, alebo teda správa zdrojov a kontrola alebo riadenie rybolovu by sa zlepšili, ak by sme mali uh, akýsi reglementačný rámec a preto by uh, v tej našej správe v podstate vyzývam k tomu, aby sme mali exkluzívne hospodárske zóny a vyzývam aj komisiu, aby E, pripravila e, usmernenia pre členské štáty. E, to všetko by malo byť na základe dodržiavania princípov subsidiarity, pretože vytváranie takýchto zón vychádza z výlučných práv, výlučnej legislatívy členských štátov. Ďakujem pekne komisii, ďakujem za ich spoluprácu aj pri vytvorení integrovanej rybovnej politiky v rámci rozvoja tzv. modrej stratégie. A žiadame komisiu, aby zvážila výhody a nevýhody exkluzívnych e, hospodárskych zón v oblasti Stredozemného mora výhradných hospodárskych zón v oblasti Stredozemného mora. Tieto zóny by mali pozitívne dôsledky pre Európsku úniu, tým, že by prilákali investície a umožnili by rozvoj hospodárskej činnosti. Voľná rozprava. Pán Stier sa hlasí ako prvý. Hvala vám puno i želim evo u prvom redu pozdraviti rad izvjestitelja. Ďakujem pekne. Chcel by som sa poďakovať spravodajcovi za prácu a upozorniť na dva body, ktoré sú podľa mňa mimoriadne dôležité. Poprvé ide o rešpektovanie medzinárodného práva pri riešení e, konfliktov na mori, tak ako je to uvedené v článku 3 návrhu e, uznesenia. Je veľmi dôležité e, riadiť sa tým, čo je v dohovore Organizácie sporných národov. Takéto uznesenie parlamentu musí podporovať e, práva dohovoru Organizácie spojených národov a vychádzať z kritérií práv a nie z kritérií politiky. E, ďalším dôležitým prvkom je článok 15 kde sa hovorí o výhradných hospodárskych zónach. E, takýmto spôsobom by sme opätovne raz potvrdili európsky princíp a arbitrážny súd umožní chrániť Stredozemné more. Pán Pikula? Ďakujem pekne. Vo svojej správe pán spravodajca hovorí o obchodovaní na mori, nezákonnom obchodovaní, e, ktoré ohrozuje nielen rozvoj morí, ale aj rozvoj miest. V oblasti Stredozemného mora e, máme také veľké problémy, že je potrebné zabezpečiť integrovanú správu pobrežia nielen medzi členskými štátmi EÚ, ale aj s tretimi krajinami. Iba takýmto spôsobom e, sa nám podarí vyhnúť sa konfliktom. V Jadranskom mori je veľká väčšina e, e, rybolovného priemyslu je v rukách niekoľkých flotil vzhľadom na rast populácie v pobrežných zónach niektoré ostrovy e, sú postihnuté práve odľudňovaním, predovšetkým v Chorvátsku a to má veľký dopad na rybolov a preto integrovaný prístup e, je potrebné zaviesť a zároveň zohľadniť hospodárske aspekty rybolovu, predovšetkým pre miestne obyvateľstvo kao zastupnica iz hrvatske. ďakujem pekne. ako chorvátska poslankyňa prichádzam z chorvátska e, máme veľkú časť pobrežia, to znamená, že obyvateľstvo z veľkej miery sa živí rybolovom. A teda otázka rybolovu a ochrana rybolovu je pre nás veľmi dôležitá. E, toto uznesenie ma teší, pretože sa v ňom predpokladá brániť nadmernému výlovu a nadmernému e, čerpaniu e, zdrojov mora. Čo sa týka výhradných hospodárskych zón, všetky členské štáty by mali chrániť svoje moria. Spoluprácou medzi členskými štátmi by sme mohli znížiť negatívne dopady nadmerného rybolovu a mohli by sme zabezpečiť dlhodobú víziu. E, bola by som rada, aby sa komisia k tejto veci vyjadrila, aby nám navrhla konkrétne veci. Također se želim e, pridružiti. Ďakujem pekne. A ja by som sa chcela vyjadriť, e, poďakovať sa spravodajcovi za vynikajúcu prácu. Vieme, že rybolov je sektor, ktorý vytvára nové pracovné príležitosti a zároveň je to zdroj e, bielkovi na zdravej výživy obyvateľstva. Keď hovoríme o nadmenom rybolove v Stredozemnom more a Jadranskom mori, e, ja prichádzam z oblasti Jadranského mora, nadmerný rybolov predstavuje veľký problém v týchto oblastiach, e, pretože sa tým nedá zabezpečiť dlhodobá, dlhodobé riadenie zdrojov. Všetky prvky, ktoré sú uvedené v tejto správe, sú dôležité e, z pohľadu ochrany životného prostredia aj z pohľadu rozvoja miest. A preto je potrebné prijať strategický program pre Stredozemné more, je potrebné chrániť morské zdroje a preto v každom prípade podporujem taký postup, ako je navrhnutý. Pán Milana. Ďakujem. Ja chcem pogratulovať spravodajcovi, ktorý odvedol naozaj skvelú prácu. Pani komisárka, tá téma je veľmi jednoduchá. V čom spočíva iniciatívna správa? No, spočíva v tom, že parlament e, naznačí cestu, ktorou by ste sa mali uberať a potom komisia príde so sériou návrhov. Ja navrhujem taký spôsob, ako by ste sa k tomu mohli postaviť. Mali by ste vždy zohľadniť to, čo sa deje v stredozemnom e, mori. Tá situácia je veľmi turbulentná. Stredozemné more, nikto sa o neho nestará rybolovná politika v Európe reguluje správanie európskych členských štátov v Sredozemnom mori, ale je tam aj 14 krajín, ktoré nepatria do EÚ v tejto zóne. Takže tieto krajiny potom nerešpektujú tieto normy a ustanovenia medzinárodných dohovorov. Ja si myslím, že Európa musí vytvoriť nejakú politiku aj pre tieto krajiny. Hovorili sme o dohode s Mauritániou, o rybolove. A tento vzťah sa zakladá na tom, že my tam chceme loviť. Ale myslím si, že Európska únia musí podporiť dohody bez toho, aby cieľom týchto dohovorov alebo týchto dohôd bol len rybolov, ale aby sa rešpektovali európske normy. Táto správa Salavrakos e, vychádza z iniciatívy, pokiaľ sa uberie, z našej iniciatívy, pokiaľ sa uberie, budete uberať takýmto smerom, tak určite to všetci uvítajú. Ďakujem pani predsednička, že ste boli tak tolerantná. Áno, práve pretože máme čas, tak sme mohli takúto výnimku a teraz na záver dostáva slovo pani komisárka. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Vážení pani poslanci, pani poslankyne, dámy a pani. vítam správu pána Salavrakosa a súhlasím s celkovou analýzou situácie, ktorú v nej prezentuje. Všetci súhlasíme s tým, že oceány a moria sú zdrojmi rastu a rozvoja, že využitie, využívanie e, morských zdrojov či už živých alebo neživých, je potrebné, aby bolo udržateľné. Aby sme dosiahli udržateľnosť, potrebujeme mať dobrý právny a administratívny rámec, dobrú, dobrý systém správy a riadenia, efektívny spôsob riadenia rybolovu, efektívny monitoring, kontrolu plnenia vzájomne dohodnutých opatrení. Takže situácia zásob rýb v Stredozemnom a Čiernom mori si vyžaduje mimoriadne úsilia na národnej, európskej a koordinovanej regionálnej úrovni Musíme si každý spraviť svoju domácu úlohu, presadzovať e, domácu legislatívu, či už je to v oblasti rybolovu alebo v oblasti ochrany životného prostredia, ale súhlasím s pánom Milanom, že musíme sa snažiť aj o to, aby naši partneri, ktorí sú mimo EÚ, sa vydali na tú istú cestu udržateľného riadenia zdrojov, tak aby sme dosiahli rovnaké podmienky pre všetkých a vyhli sa sporom, alebo minimálne riešili tieto spory mierovým spôsobom, čo nie je vždy také jednoduché. Vzhľadom na to, že väčšina pobrežných štátov, ako v Stredozemnom mori, tak aj v okolí Čierneho mora, nie sú členmi Európskej únie a že teda tie výhradné hospodárske zóny sa nerealizujú v oblasti Stredozemného mora, musíme pokračovať v posilnenej spolupráci, v dialogu a v regionálnych stratégiách a iniciatívach. To je jediný spôsob, ako sa posunúť vpred. Existujúce multilaterálne fóra, ako Všeobecná rybárska komisia pre preuzemné more GFCM, Medzinárodná komisia pre ochranu atlantického tuniaka ICAT a barcelonské a bucharešské námorné dohovory sú užitočné, sú uh, akými si priekopníkmi pod vedením Európskej únie. Napríklad teraz príjmame iniciatívu a uh, chceli by sme vedieť, ako to môžeme ďalej ešte presadiť. Iniciatívou je revízia prehodnotenie GFC Všeobecnej rybárskej komisie pre Zdrozemské more. Potrebujeme to zorganizovať, potrebujeme zlepšiť zber údajov, ktorý je základom pre dobré vedecké podklady ako informácie pre rybolov a musíme mať um, plány a mechanizmy, ktoré my budeme musíme bojovať proti nezákonným a nenahláseným e, výlovom. Musíme hovoriť s takými krajinami ako Turecko, Rusko, Ukrajina a e, zorganizovať konferenciu krajín okolo Čierneho mora, aby sme posilnili regionálnu spoluprácu. Komisia bude zohrávať ďalej svoju úlohu ako ochrankyňu zmluv a ako hlavný negociátor ale aj ostatné krajiny musia e, splniť svoju úlohu, aby sme zabezpečili dlhodobé využívanie morských zdrojov a znížili negatívny dopad na životné prostredie, napríklad cez iniciatívu našich členských štátov v spolupráci s výborom, spolupráci s komisiou v oblasti o, e, Jadranského mora, Jonského mora a to sú veci, akými, z ktorých sa môžeme poučiť. Vytvorenie výhradných hospodárskych zón spadá do kompetencie členských štátov, ktoré by takisto mali spolupracovať a mm, hľadať spoluprácu medzi sebou, ako aj s partnerskými krajinami, s cieľom zlepšiť sledovanie zdrojov, presadzovanie práv a koordináciu. Nedávna štúdia o výhradných hospodárskych zónach v Stredozemnom mori, e, ktorú zadala komisia, e, z tejto štúdie jasne vyplýva, že je to prospešné, ak pobrežné štáty si budú presadzovať svoje práva v rámci dohovoru Organizácie spojených národov o morskom práve a preto sme presvedčení o tom, že to je správna cena, cesta. Momentálne sa zamýšľam nad prípadnou iniciatívou, cez ktorú by sme chceli vyzvať členské štáty, aby maximálne využívali svoje práva, ale aj povinnosti v rámci e, režimu výhradných hospodárskych zón s cieľom posilniť udržateľné riadenie prírodných zdrojov a podporiť tzv. modrý rast. Takéto iniciatívy v oblasti Stredozemného mora jednoznačne potrebujeme. Na záver vítam túto správu, ktorá je veľmi dôležitá a oceňujem si, že sa v nej uznáva úlaha komisie, ktorá má presadzovať dobrý a štrukturovaný dialog s tretimi krajinami. Môžem vás uistiť v tom, že komisia spraví všetko, čo je v jej silách, aby zlepšila správu a riadenie zdrojov a presadzovanie e, legislatívy v oblasti Stredozemného ako aj Čierneho mora. Ďakujem, pani predsednička. Eh, ďakujem za diskusiu. Hlasovať sa bude zajtra na poludne, takže ďalšie zasadnutie je eh, zajtra v útorok. Eh, program bol zverejnený a nájdete ho na stránke Európskeho parlamentu a tým dnešné rokovanie končí.